Vážené dámy a páni, včera počas dvoch krátko za sebou nasledujúcich výbuchov eh, umreli v Bostone viacerí eh, ľudia, mnohí boli eh, zranení. Bostonský maratón združuje ľudí z celého sveta v meste, ktoré ako žiadne iné, e, tak veľmi nesymbolizuje e, snahu Ameriky po slobode. V mene Európskeho parlamentu e, chcem vysloviť rodinám obetí našu hlbokú účasť a želám zraneným rýchle vyzdravenie úradom USA a záchranným týmom vyslovujem naše uznanie. E, je zatiaľ ešte nejasné, kto tam tieto nálože umiestnil, avšak chcem jednoznačne konštatovať, že terorizmus nikdy nie je riešením stojíme po boku našich amerických priateľov a naše myšlienky sú e, s obeťami, s e, ich príbuznými a s so zranenými. Ďakujem za vašu pozornosť.